Posadajte si prosím na miesta, začali by sme ich hlasovať. Chcem ešte pripomenúť, že vzhľadom na nové pravidlá, ktoré sú v platnosti už, záverečné hlasovania v každej téme budú menovité. kedysi sme robili elektronické hlasovania, tieto záverečné hlasovania, ale zaznamenal sa potom iba výsledok do zápisnice. pričom e, menovité hlasovanie nám e, umožní zaznamenať aj konkrétne hlasovanie každého poslanca. To nebude to len bežné elektronické hlasovanie, bude sa to zaznamenávať aj v zápisnici schôdze. Pán Rubich, ďakujem pani predsednička. E, chcel by som len oznámiť, že e, v tom istom čase prebieha vo výbore Kokobu hlasovanie o spoločnom konaní a ja, keďže mám byť prítomný aj tu, aj vo výbore Kokobu, nie je možné rozdeliť moju osobu. Chcel by som požiadať, aby sa v budúcnosti možno trošku dbalo na to, aby neprebiehali eh, vo výboroch eh, zároveň eh, hlasovania o tých istých veciach. Ďakujem. Signora Presidente, si può un po' la velocità, della... Pani predsednička, možno by sme mohli trošku urýchliť naše hlasovanie. Abbastanza alto, dirò, ma aumentate voi la, la mm, alebo hovorí trošku hlasnejšie, hovorí pán Zalesky. Neviem, prečo je tu taký hluk. Ja hovorím dosť na hlas, hovorí predsednička. Takže začíname. Najskôr si vyskúšame, či funguje hlasovacie zariadenie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 54 poslancov hlasovalo, 57 poslancov si vložil hlasovacie kartičky. Takže začíname na ostro. Začneme správou Castillo. Pozmeňovací návrh 154 a 155 za. Proti. Zdržali sa Zamietnuté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 312 za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 a 114, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 55D a 14D spoločne, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 15D za, proti. 15D. Júri za, proti. Zdržali sa. Zametnuté. Jemko 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 56D za, proti, zdržali sa prijaté. 321 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57D za, proti, zdržali sa prijaté. 29 imko za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. Teraz 68D a 101D. 163D, 37D a 32D spoločne za, proti, zdržali sa prijaté. 17. Máme tu ústny pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz sme na strane 12. Kompromis 5. Strana 12. Kompromis 5. Našli ste si to za, proti, zdržali sa, prijaté. Strana 30. 5.30 Ody. Návrh 5.30 pána Odyho, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Strana 36. Pozmeňujúci návrh 5, 6, 8 a 36. Návrh 5, 6, 8 a 36. Pán Bytikofer, nehlasali sme o návrhu 35. Ešte pred 4b, kapitola 4, na vrchu strany je návrh 568 a návrh 36 spolu. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Kompromis 4b. Prepačte, ja som sa pomýlila. Kto je za, proti, zdržali, overíme si, nech sa páči. Otváram hlasovanie. ...568 a 36 spolu. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 33 za, 22 proti. Prijaté. Kompromis 4B. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Oberíme. Nech sa páči, hlasujeme 4, o 4B. Máme jedného poslanca SAD naviac. Ešte raz. Koniec hlasovania. 24 za, 32 proti, zamietnuté. Ďalej kompromis 4A, kto je za? Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. O kompromisu 4A. Opäť máme jedného SAD navyše. Koniec hlasovania. 33 za, 23 proti. Prijaté. Ďalej. Prejdeme na stranu 65. Pozmeňovací návrh 109D a 747D. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 110D za, proti, zdržali sa, prijaté. S 749 za, proti, zdržali sa, zamietnuté.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 Ah, Il 744 e non... Eh. A ten návrh 744 eh, bol bezpredmetný, Nebudem o ňom hlasovať. Sedem, štyri, deväť, to sme už odhlasovali, bolo to zamietnuté. Ďalej 117D za, proti, zdržali sa prijaté. A spolu teraz máme 745D, 755D, 756D. Kto za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Spolu opäť 122D, 123D, 124D za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Spoločne ďalej 757D, e, 758D a 759D za. Proti? zdržali sa, zamietnuté, ale overíme si to. Koniec hlasovania. 25 za, 32 proti, zamietnuté. Návrh 125 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme na stranu 75. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Strana 80. Pozmeňujúci návrh 150 za. Sme na strane 80, návrh 150. 739 hovoríte. Nie, nie, ten bol bezpredmetný. Takže 150 za proti, zdržali sa prijaté. Spoločne návrhy 151D a 80D za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 157 za, proti, zdržali sa prijaté. 158 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 6, 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 165 za, proti, zdržali sa prijaté. 166 za, proti, zdržali sa prijaté. Spoločne regi 11 a regi 4 za, proti, zdržali sa Prijaté. Reg 2. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Reg 3. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 5. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. sa návrh 167 za, proti, zdržali sa prijaté. 168 za, proti, zdržali sa prijaté. Imko 1 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 6 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 170 za, proti zdržali sa prijaté. 171 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 7 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 30D za, proti zdržali sa prijaté spoločne návrh 264, 12 a Juri za, proti, zdržali sa prijaté. Um, strana Libe 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Liba 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za proti, zdržali sa, prijaté. Záverečné hlasovanie o pozmiňujúcich návrhoch. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 29 za, 10 proti, 17 sa zdržalo. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom návrhu. Otváram hlasovanie. Máme jedného z EPP navyše. Že to v poriadku. Konec hlasovania. 30 za, 12 proti, 14 sa zdržali. Prijaté. Ďalej um, Budeme hlasovať o mandáte v dorokovaní. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Je to zamietnuté. Máme tu určitý problém. Aha, v tom prípade musíme hlasovať opätovne. Áno. Takže hlasujeme ešte raz. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Máme tu jedného, veľa, na veľa, jedného za EPP na viac, takže áno, už je to menej, takže 30 za, 26 proti, niekto sa zdržal. A zamietnuté, pretože potrebujem 31. To sa týka toho interinstitucionálneho hlasovania. Takže skončili sme tento blok. A teraz tu máme ďalšiu správu, to je správa pani Ulfskok. Allora, il rapporto Ulfskok. Správa pani Ulfskok. Nech sa páči, hlasujme elektronicky. go to plenary, absolutely. Allora, voto aperto sulla relazione... Áno, hlasujeme o správe pani Ulfskok. Voto Votazione aperta sulla relazione. Ešte stále môžete hlasovať o správe Ulfskok. Končím hlasovanie. 46 za 5 proti, takže schválené. Hlasujte o správe z Hercog. Správa pani Hercog. Hlasujte o tej správe. Votazione chiusa. Končím hlasovanie. 52 za, Takže schválené to je jednomyselne. A teraz môžeme hlasovať ďalej o správe pána Ransdorfa. Pána Ransdorfa, pardon. Spravedlňuje sa pani predsednička. To Kjúza. Thank you, chair. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Ja by som sa chcel poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili na príprave tejto správy a som skutočne vďačný za pripomienky a spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Komplimenti al relatore, la sua... želáme spravodajcovi. Vaša správa bola prijatá. 52 hlasov za, takže to je jednomyselné. Teraz hlasujeme o správe Cavela. Poprosím. Votazione chiusa. Končím hlasovanie. 56 takže je to schválené jednomyselne. Teraz budeme hlasovať o správe pani Ford. Votazione chiusa. Končím hlasovanie. 51 za, takže takisto to je jednomyselne prijaté. Prosím, nech sa páči. Budeme hlasovať o správe Turmes. Otváram hlasovanie. Chiusa. Končím hlasovanie. 55, un astenuto, approvato. 55, jeden sa zdržal, prijaté. Teraz hlasujeme o správe Maduro. Otváram hlasovanie. Kiuza. Končím hlasovanie. 51 za, traja proti, prijaté. Teraz správa Van Nistelrooy. Otváram hlasovanie. Kiuza. Končím hlasovanie. 51 za 1 proti, 5 sa zdržalo, prijaté. Teraz ideme o správe pána Rubika hlasovať. Otváram hlasovanie. Chiuse. Končím hlasovanie. 55 za, 0 proti, prijaté jednomyselne. Gratulujem. Správa ELR. Otváram hlasovanie. chiusa. Končím hlasovanie. 48 za traja proti prijaté. Gratulujem. Správa Jotov. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Chiusa. Končím hlasovanie. 47 za, 5 sa zdržali prijaté. Správa Thomsen. Otváram hlasovanie. Chiusa. Končím hlasovanie. 57 favore. 57 za, jednomyselne prijaté. Gratulujem, Brite. A sme mal, teraz budeme mať dlhšie hlasovanie a to bude správa Andre, o správe Andres Barea. Takže začneme. Pozmeňujúci návrh 56 a 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. 61 62 za, proti zdržali sa prijaté. 63 za, proti zdržali sa prijaté. 64 za, proti zdržali sa zamietnuté. 65 za, proti zdržali sa prijaté. 66 za, proti zdržali sa prijaté. 67 za, proti zdržali sa zamietnuté. 68 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz spoločne 70, 74 a 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. 77 za, proti, zžali sa, prijaté. 78 za, proti, zžali sa, prijaté. Spoločne 11 a 80, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté Teraz sme pri 81, hovorí pani pesnička. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 82 za, proti, zdržali sa? Prijaté. Spoločne. 83, 84, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 85 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz spoločne 86, 87, 88, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz spoločne 89 a 90, za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz spoločne 14, 90 a 91, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 za, proti, Držali sa, prijaté. Teraz musíme overiť 95, elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. 34 za, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, proti zdržali sa prijaté, 99 za, proti zdržali sa prijaté. 100 za, proti zdržali sa prijaté. 103 za, proti zdržali sa prijaté. 104 za, proti zdržali sa zamietnuté. 105 za, proti zdržali sa zamietnuté. Sekretariát mi povedal, že takisto musíme hlasovať o 101, o čom sme nehlasovali predtým. Takže musíme sa vrátiť. Máme tu 101. Lambert. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. 101. Končím hlasovanie. 19 a favore, 31 contrari, respinto. Zamietnuté. Takže 106. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa, prijaté. 108 za, proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté, 110 za, proti, zdržali sa prijaté, spolu 111 a 112 za, proti, zdržali sa prijaté. 17. Nie, spolu tu máme 113 a 114, to je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté. 115 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116 a 117 spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 118 a 119 za, proti, zdržali sa, prijaté. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa, prijaté. 123 za, proti, zdržali sa. Prijaté 124 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 130 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 126 a 127 spolu za, proti, zdržali sa. Prijaté 128 za, proti, zdržali sa. Prijaté 125 za, proti, zdržali sa. Prijaté 129 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 129. Končím hlasovanie. 29, 28 za, 29 proti, je to zamietnuté. Je to teda zamietnuté. 131 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 132 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 133 za, proti, zdrželi sa prijaté. 134 za, proti, zdrželi sa prijaté. 135 za, proti, zdržali sa prijaté. 136 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 137 za, 138 za, proti, zdržali sa prijaté. 139 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 140 za, proti, zdržali sa prijaté. 141 za, proti, zdržali sa prijaté. 142 a 143 za, proti, zdržali sa prijaté. 144 za, proti, zdržali sa prija- zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa prijaté. 146 za, proti, zdržali sa prijaté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, Nemusíme si to overiť, overme si to, pretože som vynechala niečo. Hovoríme o 21, hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. 20 za, 29 proti, zamietnuté. 149 za, proti, zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa, prijaté. Spolu 151 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa, prijaté. 154 za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, zdržali sa, prijaté. 156 za, proti, zdržali sa, prijaté. 157 spolu a 158 a 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26, to je na ďalšej strane, pozmeňujúce na 26, úvodné ustanovenia. si na 26, Andres Barea. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 20, 30 za, proti, zdržali sa prijaté, 32. Overme si 30. Končím hlasovanie. 27 za, 29 proti, zamietnuté. 32. Pozmeňujúci návrh 32. Za. A musíme hlasovať aj o 31. Ospravedlňujem sa, pretože 30. bola zamietnutá, takže ospravedlňujem sa a hlasujeme teraz o pozmeňujúcom návrhu číslo 31. 31. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 32. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Spolu 36, 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme sa na 2. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme si návrh 2 Končím hlasovanie. To sa týka pozmeňujúceho návrhu číslo 2. Zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Spolu 39 a 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Spolu 44 a 54 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, spolu 45 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, spolu 48-52, za, proti, zdržali sa prijaté, spolu 49, 50, 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz finálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 55 za, jednomyselne prijaté. Gratulujem. A finálne hlasovanie o legislatívnom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 54 za. Výborne, gratulujem spravodajcovi. A týmto sa dostávame. Áno, nech sa páči. Ja by som nechcel zdržovať, ale chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa o to zasadili a chcem povedať, že táto dôlež- tento dôležitý príspevok pre dopravu v Európe máme preto, pretože ho presadil Európsky parlament. GTI bolo mŕtve v minulosti a teraz sme to dali znovu na program. Je to pre nás veľmi dôležité, je to veľký úspech. Ďakujem pekne. Komplimenty tutti coloro che hanno collaborato per questo risultato. Passiamo ora. Dobre, takže teraz prejdeme k poslednému hlasovaniu dnešného rána a to je správa Jordán. Takže hlasovanie blok 32, 33, 34, 35, 36 a 39. Za. Proti. Overíme lebo som videla, že toto vyzerá rôzne, takže môžete hlasovať. To prvé hlasovanie unblock. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 34 proti, zamieta sa. Ďalej 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. Spolu 37 a 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 86 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 87 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 7 za, proti, zdržali sa. Overíme sedmičku. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 24 proti, príjma sa. 88 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 89 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 10 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 91 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 92 za, proti, zdržali sa. Overíme 92. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. 93 za. Proti. Zdržali sa. Zamýta sa. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 97. Alebo pre, prepašte, v dvoch častiach. Takže 97. prvá časť. Za, príjma sa. Druhá časť za. Proti. Príjma sa. Overíme druhú časť 97. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 98 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 99 a 100 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 101 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 102 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 12 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 103 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 104 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme 104. Môžete. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 28 proti, zamieta sa. Ďalej 13 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 14 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 107 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 108 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 109 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 110 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 112 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 113 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 114 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 115 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 116 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 117 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 118 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Spoločne 119, 120, 121 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 122 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 123 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 124 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 125 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 153 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 158 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 161 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 162 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 164 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 7b za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme, takže kompromis 7b elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Takže 15 za, 38 proti, zamieta sa. Kompromis 7a za, proti, zdržali sa, prijatí. Ďalej prechádzame na stranu 12. Sedem A chcete overiť 7a, kompromis 7a, alebo už sme hlasovali, takže kto to chcel ešte overiť? Dobre, overíme. Takže overíme 7a. Takže overujeme elektronicky 7a. 7a. Kompromis 7a. Uzatváram hlasovanie. 34 za, 13 proti, 1 sa zdržal, prijatý. Teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 206 na strane 12. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 181 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 188 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 200 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 205 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 210 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 211 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 31 spravodajcu za, proti, zdržali sa, príjma sa. 212 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 213 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 214 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 215 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 42 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 43 za, proti, zdržali, zamieta sa. Overíme 43, prosím. Uzatváram hlasovanie 19 za, 34 proti, zamieta sa. 44 za, proti, držali sa prijatí. Alebo overíme 44. Uzatváram hlasovanie. 10 za, 40 proti, zamieta sa. 45 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 1, alebo overím ešte druhú časť 45 Overíme. Druhá časť 45 Uzatváram hlasovanie. 23 za, 30 proti, zamieta sa. sa návrhy 1 za, proti, zdržali sa, príma príjma sa. 46 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 47 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 51 za, proti, zamieta sa. 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 52 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 53 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 54 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 55 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 56 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 57 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 58 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. Pozmeňujúca návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 59 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 60 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 61 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 62 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 63 za proti, zdržali sa, zamieta sa 64 za, proti, zdržali sa, overíme 64. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 30 proti, zamieta sa. 65 za, proti, Zdržali sa, zamieta sa. 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 68 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 69 za, aj 70 spolu. 69 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 71. Prosím. Scusatemi. Prepačte, mali sme hlasovať aj o 66. Pozmeňujúci sa 66 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 66 sme hlasovali a teraz 71. Prepačte, hlasovali sme 66 za. Už sme hlasovali o 68. Hlasovali sme o 69. a 70. spoločne. A teraz sa dostávame k 71. Prosím. Overíme, overiť čo? 69 a 70 overíme teda. Môžete? 69 a 70 spoločne. Zatváram hlasovanie. Noca 2 za 31 proti, zamieta sa. A teraz 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 73 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 74 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 76 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 75 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 77 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 78 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 80 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A ešte 79. Prepačte. 79 za, pre, proti, zdržali sa, príjma sa. 80 už máme. 81 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ústny pozmeňovací 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 82 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 83 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 85 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Finálne hlasovanie hľadom pozmeňujúce návrhov môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 38 za, 15 proti, ktoré sa zdržali, príjma sa. A teraz finálne hlasovanie ohľadom legislatívneho uznesenia za, alebo prepačte, elektronicky môžete. Zotváram hlasovanie. 37 za, 15 proti, 3 sa zdržali, prijaté. Dobre. Takže ďakujem za spoluprácu. A o 5 minút Takže môžete opustiť za 5 minút miestnosť a potom budem pokračovať. Ďakujem. colleagues the committee will come to order we will resume our agenda for this morning and we come to item. twenty four prechádzame k bodu twenty four na našom programe tým je druhé priebežné hodnotenie finančného nástroja s rozdelením rizika RSFF. Máme prezentáciu komisie vrátane odporúčaní pre vykonávanie programu Horizon 2020. Srdečne vítame troch zástupcov komisie. Najskôr vystúpi pani Avis. Je predsedničkou e, skupiny nezávislých odborníkov RSFF. Potom dostanú slovo ďalší rečníci, pán Stevens a pán Mann. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, za príležitosť vystúpiť ehm, do vašim hodnotením RSFF. Volám sa Edvina Vise, predsedám odbornej skupine Bertkov a som odborníčkou na kapitálové investície. Po mojom boku sedí William Stevens, ktorý je spravodajcom našej skupiny, mm, kedy si pôsobil ako generálny tajomník siete FK. Jean David Malo je vedúcim oddelenia v generálnej rečice pre výskum a má na starosti RSFF na Európskej komisii. Rozdelili sme si našu prezentáciu na tri časti. Hodnotenie samotné, ja začnem týmto aspektom. Ďalej odporúčania, 10 odporúčaní, ktoré prezentuje William. A po tretie prepojenie medzi RSFF a novými orientáciami Horizontu 2020 to prezentuje e, kolega Jean David Malo. Na úvod by som sa chcela vyjadriť k všeobecnému kontextu nášho hodnotenia. Došlo k zhoršeniu dostupnosti financovania pre malé a stredné podniky. To skonštatovala OECD a Centrálna banka, najmä čo sa týka financovania výskumu a vývoja. Taktiež sme skonštatovali, že došlo k sprísneniu e, noriem Mm, taktiež je tu snaha predchádzať riziku, ehm, je tu snaha hľadať najmä isté návratnosti s nízkym rizikom. Ehm, dopyt po požičkách sa zvyšuje najmä medzi ehm, rýchlo rastúcimi firmami, e, taktiež úspešnosť firiem mm, sa znižuje kvôli tejto nedostatku celkovosti financovania situácia je horšia, najmä e, medzi malými a strednými podnikmi. E, avšak rozdiely sú medzi členskými štátmi zhruba až 12 až 13 e, čo presne je RSFF cieľom je využiť všetky nástroje na podporu inovatívnych firiem a tým riešiť nedostatky na trhu, čo sa týka dostupnosti financovania pre výskum a vývoj laboratórium RSFF, aj takto to nazývame. Ide o mm, programy záruk a pôžičiek s podporou rácového programu 7 a môžu sa taktiež spolu využívať e, e, spolu s nástrojmi Európskej investičnej banky. Podporujú to súkromné subjekty, ale aj verejné subjekty, a najmä veľké firmy, e, veľké subjekty a rôzne veľké výskumné infraštruktúry. Mm, miliarda prichádza z rámcového programu 7 a taktiež rovnaká suma aj od investičnej banky. E, týmto by sa malo vytvoriť 10 miliárd, to je pôvodný cieľ, e, ďalšieho e, dlhového financovania pre činnosť v oblasti výskumu a financovania, to je ten pákový efekt. V roku 2012 po prvom hodnotení, pred troma rokmi, ak sa nemýlim, RSFF sa rozšíril pre nástroje pre malé stredné podniky a malé subjekty s názvom EIF. Nemal to na starosti investičná banka, ale naša expertná skupina so svojimi partnermi. E, aké sú dôvody? A to musím popísať veľmi stručne. RSFF sa ukazuje ako veľmi atraktívny nástroj pre firmy v oblasti výskumu a vývoja. Ako vidíte na e, našej prezentácii, sú tu rôzne čísla rozdelenia do jednotlivých sektorov, taktiež je to aj zemepisne rozdelené, teda vidíte veľmi presne, ako sa to rozdeluje. RSFF e, splnil dokonca aj e, vo väčšej miere svoje ciele a taktiež zlepšil svoje zemepisné pokrytie. E, čo sa týka podpísaných požičiek, tých bolo v hodnote 12,9 miliardy, pričom očakávalo sa 10 miliard Ehm, ďalej doplnkové súkromné investície v oblasti výskumu a vývoja vďaka pákovému efektu. To je do výšky 34,1 miliardy a očakávalo sa 30 miliard. Požičky RZFF sa teraz rozdeľujú v 23 krajinách a, a vidíte na harmonograme, ako sa to zemepisne rozdeľuje v rámci troch eh, pridružených krajín rámcového programu 7. Čo sa týka našich eh, grantov, 23 eh, dohôd už bolo podpísaných v 14 krajinách. Došlo taktiež k navýšeniu. Očakávame ďalších 10 podpísaných. Celkovo je to spojené so sumou 1,2 miliardy a vďaka pakovému efektu získame 2,4 miliardy v týchto požičkách, eh, ktoré budú k dispozícii. 600 eh, požičiek už bolo pridelených malým a stredným podnikom a mm, malým eh, firmám, pričom v priemere je výška tejto požičky zhruba 600 tisíc eur na firmu. Aké sú teda predbežné závery? Dimenzia zdieľania rizika umožňujú Európskej investičnej banke zvyšovať svoju kapacitu, poskytovať aj riskantnejšie pôžičky a ne za o, nedbávať ani spoluprácu medzi komisiou a investičnou bankou. E, chceme sa orientovať na dopyt toto nástroje, pretože je to um, efektívna metóda a môže naplniť proticyklickú úlohu. Komisia, investičná banka, e, ktorá vytvorila svoju skupinu, mm, chcú veľmi rýchlo prispôsobovať tieto nástroje meniacim sa okolnostiam, chcú najmä e, viac naplňať očakávania potreby malých stredných podnikov e, v oblasti výskumu a vývoja. Teraz vidíte zemepisné pokrytie v 25 krajinách. Tie operácie, ktoré už boli podpísané, tmavo zelený, vidíte hlavných užívateľov Španielsko, Francúzsko a Nemecko, pričom červenou farbou sú označené dohody s 23 subjektami v 14 krajinách v oblasti výskuma vývoja. Ďalej, čo sa týka e, odporúčaní, chceme naďalej e, poskytovať dostatočnú mieru flexibility a prispôsobiť sa potrebám trhu. Chceme byť e, či najpriateľskejší našim užívateľom, chceme optimálne využívať naše prostriedky a taktiež chceme hľadať vhodné financovanie výskumných projektov. Ďalej kolega, ďakujem pekne za to, že dostávame priestor prezentovať závery tejto štúdie, ale konkrétne odporúčania E, Prekladáme 10 odporúčaní, e, pretože je to číslo, ktoré si ľahko pamätá. Poprvé odporúčame, e, toto sa už predneslo v júni 2013, aby sa rozšírilo a posilnilo partnerstvo medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a skupinou Európskej banky aj čo sa týka Európskeho investičného fondu najmä zdroje Európskej komisie by sa mali využívať ako záruka a kapitálové zdroje s využitím zdrojov investičnej banky fungujú naozaj veľmi dobre. Myslím, že finančné nástroje, ktorých eh, tento nástroj je iba jedným, sú ďalším doplnením súboru nástrojov, ktoré využíva Horizont 2020 a odporúčame, aby sa v tom pokračovalo hneď ďalej. Taktiež odporúčame, aby SIA vše na najväčšej možnej miere ehm, vytvárali platformy, na základe ktorých by sa mohli pridávať tomuto partnerstvu ďalšie a rôzne možnosti. Tu máme na mysli najmä členské štáty, rôzne kohozné fondy, ďalej fondy z iných ehm, častí Horizontu 2020, tak aby platforma tohto partnerstva medzi Investičnou bankou a Európskou komisiou sa eh, dala optimálne prispôsobiť ehm, využitím nových doplnkových zdrojov. Avšak tretie odporúčanie je, aby zdroje sa viac zameriavali konkrétnejšie ako v minulosti na inovatívne malé a stredné podniky, najmä na menšie podniky a taktiež na podniky midcap. V minulosti sa pozorne zvenovala skôr firma midcap a väčším podnikom. Taktiež odporúčame, aby sa e, uvoľnilo e, čo najväčšie množstvo rozpočtových zdrojov na finančný nástroj zdieľania rizika a taktiež, e, aby sme oddelili doplnenia od ostatných politických cieľov, najmä čo sa týka súdržnosti a konkrétnych technologických záujmov. Isté, že Mali by tu byť synergie medzi programom COSME a Horizonto 2020. Toto by sa malo tiež čo, čo najoptimálnejšie nastaviť. Ďalšie odporúčanie. Mali by sme sa odvíjať najmä od dopytu. Chceme totiž jednodušiť súkromným firmám ich prístup k pôžičkám a úverom. Tak toto bola v minulosti a malo by sa tam pokračovať do budúcna. Avšak mali by sme zjednodušiť proces v tom zmysle, že tí, ktorí e, plňajú požiadavky dopytu, mali by mať e, prístup k financovaniu. Mali by sme teda posilniť e, taktiež poradnú úlohu investičnej banky a taktiež čo sa týka tých zložitejších projektov, ktoré sa nedajú zafinancovať, tak jednoducho bude sa poskytovať špecifické poradenstvo v Európskej investičnej banke, ďalej odporúčanie 6 uplatnite také opatrenia, ktoré zmiernia riziko, aké si ustanovenia záruky pre nízke množstva a taktiež chceme um, nás zvážiť vo všetkých prípadoch tieto opatrenia na zmiernenie rizika a vrátanie aj zlepšenej kontinuity medzi aktuálne bežiacím programom, ktorý uh, ešte Eh, na ktorý sa vzťahuje rámcový program 7 a tiež to prepojenie na Horizon 2020. A ďalšie odporúčania tie sa týkajú najmä riadenia eh, tohto nástroja na zielenie rizika vznikol riedeci výbor. My navrhujeme, aby pokračoval vo svojej činnosti. Spomína sa, že vzťah medzi riadiacim systémom Kosme sa posilnil. Neexistuje eh, žiadna konkurencia medzi nástrojmi Kosme a Horizon 2020. No a v neposlednom rade Chceme, aby sa monitorovanie tohto systému zakladalo na lepšie stanovených cieľoch a ukazovateľoch, eh, tak aby sa pokrok eh, tohto nástroja meral na konkrétnych ukazovateľoch výkonnosti. Myslím, že eh, týmto sme uzavreli náš zúbor odporúčanie. Bolo mi potešením spolupracovať s Duiš aj s ostatnými kolegami z našej skupiny. Ďakujem. Thank you. <laughs> Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať pani predsedničke za to, že sme tu s vami a že sa môžeme podeliť o výsledky skupiny týchto nezávislých expertov, kde chcem spomenúť aj ďalšie nemená, pán Figueredo, Tojvo Memec, a takisto Erika Men, ktorý je jeden z bývalých kolegov tu v Európskom parlamente. Takisto by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som načetol ako komisia v plnej miere zobrala na vedomie obsah tejto správy. Áno, Možno vám to pripomenie určité body z návrhu Horizont 2020 pretože práve tu sme navrhli to konkrétne, tú konkrétnu transkripciu mm, odporúčení expertov. V tomto kontexte by som sa chcel poďakovať za podporu Európskemu parlamentu. Rozpočet bol na to vyčlenený v rámci Horizontu 2020. Je to 3,7 celkového rozpočtu Horizont 2020. To je zhruba dvojnásobok toho, čo sme mali milom období, takže to je veľké navýšenie. To je niečo, čo celkom jasne ilustruje význam takýchto správ. Predovšetkým v tomto kontexte by som sa chcel poďakovať parlamentu za podporu. Umožní nám to podporu pokračovať v rozširovaní, aby sme sa mohli venovať aj špecifickým potrebám trhu v tejto oblasti a predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky. To je vlastne prvý bod, kde by som chcel zdôrazniť, ako finančné nástroje môžu byť teda venované práve podpore inovatívnych malých a stredných podnikov. To neznamená, že nebudeme podporovať podpor, ako sme to robili v rámci FP7, vysok, veľké firmy alebo stredne veľké firmy, pretože to bolo úspešné a je tu aj potreba naďalej, pokiaľ ide predovšetkým o ambiciozne projekty, ale čo je najdôležitejšia potreba, tak to sa týka toho úvodného štúdia, úvodnej fázy a malých a stredných podnikov. A máme tu viaceré opatrenia, ktoré v rámci Horizontu 2020 máme k dispozícii, nebudem ich teraz pripomínať, ale napríklad nástroj SM alebo iná forma podpory, ktorá tu existovala, to bude doplnené vlastne podporou, ktorá bude vychádzať z nástrojov pre finančné investície. A pokiaľ ide o tie odporúčania tej expertnej skupiny, tak my vlastne už tento rok sme spustili spolupráci s našimi partnermi Európska investičná banka, Európske investičné fondy. Sme spustili vlastne následníka predchádzajúceho e, programu, aj pokiaľ ide o nadväznosť na ten program, ktorý sme tu mali predtým, ktorý sa volal ŽIF 1. Budeme to vlastne robiť v spolupráci s Kosme na to, aby sme umožnili to, že by sme jednoducho nechceli duplikovať tú snahu, ale chceme doplniť e, úsilie Kosme Horizontu 2020 a chceme týmto spôsobom poskytnúť efektívnu pomoc malým a stredným podnikom. Budeme to robiť spôsobom, tak aby sme zabezpečili podporu celému tomu, celému tomu životnému cyklu malých a stredných podnikov a budeme to vlastne robiť so špecifickým zameraním, o to opakujem, teda na tie malé a stredné podniky. A na to, aby sme zjednodušili prístup, ale aby sme aj zabezpečili veľký dopad, tak nebudeme spolupracovať iba Európskym investičným fondom alebo Európskou investičnou bankou, ale budeme jednoducho tu mať aj iné zaangažované finančné organizácie, budeme mať partnerov aj na lokálnej úrovni, aby sme mohli poskytnúť malým a stredným podnikom relevantnú pomoc. Áno, ako vlastne už bolo spomenuté, v rámci tej správy nezávislej expertnej skupiny dôležitá je predovšetkým štruktúra. Takže budeme mať koordináciu, bude sa to týkať nielen horizontu 2020, budeme tu mať aj spoločné orgány z kosme, pre všetkým pokiaľ ide o ekvitu, aby sme zabezpečili e, správny prístup k tejto problematike. Takisto berieme na vedomie význam e, osvetových aktivít, aby sme zabezpečili, že tí príjmatelia budú skutočne mať informácie o existencii takéhoto typu nástroja, to všetkým na lokálnej úrovni, kde budeme identifikovať tých sprostredkovateľov, ktorí by takúto podporu mohli zabezpečiť. V tomto kontexte by som chcel zdôrazniť aj to, že my otvoríme možnosť byť takýto finančný sprostredkovateľ pre všetky druhy príjimateľ, hovoríme o bankách, hovoríme tu o iných kapacitách, ale hovoríme tu o regionálnych bankách, verejných bankách, tie sú takisto pokryté a môžu participovať na tomto. Teraz by som chcel zdôrazniť to, čo bolo veľmi dôležité a čo sme vlastne otestovali v rámci FP7. To bola tá myšlienka expertízy, ktorú môže poskytnúť Európska investičná banka ambiciozným projektom, ktoré sú pripravené na takéto financie. My sme to už otestovali, budeme v tomto prístupe pokračovať, pretože to bolo veľmi úspešné. A toto je vlastne dôvod, prečo tu budeme mať aj technickú pomoc a dohodu s Európskou investičnou bankou na to, aby sme takúto druh podpory mohli ambiciozným projektom zabezpečiť. Ale takisto by sme aj uvoľnili prístup k informáciám, pokiaľ ide o malé a stredné podniky v tomto kontexte. S našim kolegom v Kosme sa budeme snažiť zlepšiť prístup A chcel by som teraz načrtnúť na záver, ako vlastne chceme zabezpečiť komplementaritu v rámci tých schém. Bude tu pokračovanie týchto programov. Rozpočet pravdepodobne sa strojnásobí, ale takisto sa budeme snažiť hľadať možných príjimateľov. A v tomto kontexte v rámci pracovného programu 2014-2015 Horizon 2020 budeme napríklad vyhodnocovať projekty v rámci nástroja pre malé stredné podniky, kde prejdeme z fázy 1 do fázy 2 na to, aby sme videli, či niektoré z týchto projektov, niektoré z týchto malých stredných podnikov sú slubné, pokiaľ ide o rozvoj a rast. A vlastne tu hovoríme o možnosti podpory pokiaľ ide o hĺbkové financovanie alebo pokiaľ ide o ekvitné financovanie, na to, aby sme zrýchlili tento proces a vytvoríme vlastne sieť sprostredkovateľov v Európe na to, aby sa tomuto venovali. Na záver by som povedal, že ak sme tu mali v rámci FP7 úspech, tak vlastne teraz by sme chceli nadviazať na ten úspech z minulosti a to, ide to predovšetkým o ten úspech, ktorý sme zaznamenali v rámci testovania RSFF. Mali sme tu určité limitácie, pokiaľ ide o vyhodnotenie RSFF. Chcel by som teraz povedať, že táto vyhodnocovacia fáza bola veľmi dôležitá, pretože v rámci tejto strednodobej evaluácie, v rámci toho cieľa, ktorý sme tu mali, ktorý bol stanovený Európskym parlamentom. My sme boli zaviazaní urobiť to, čo možno najefektívnejšie a poskytnúť možné odporúčania na to, aby sme z toho urobili ešte, ešte efektívnejší proces. A to sa nám podarilo práve na základe tých Mm, strednodobých evaluácií, ktoré tu boli v roku 2010 a tým už končím. Toto je vlastne dôvod, prečo my v rámci tohto finančného nástroja odporúčime takéto strednodobé vyhodnotenie pre všetkých až do roku 2017, hoci to nebude, nebude vlastne ani správneho hľadiska vyžadované, pretože my to považujeme za veľmi efektívny monitorovací nástroj. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem pekne za vaše prezentácie a teraz sa dostávame k rečníkom. Takže pán Ehler má možnosť vyjadriť sa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ale predtým, než vlastne sa otočím, obrátim na expertov, tak by som chcel zdôrazniť, že som rád, že vás vidím za predsedníckou stoličkou, pretože pod vašim predsedníctvom sme hovorili o tejto kapacite a boli tu určité problémy vtedy a bez vás, bez vášho rozvážneho spôsobu negociovať, rokovať, by jednoducho sme neboli, zaznamenali ten úspech, pokiaľ ide o tie stanoviská v tejto oblasti. A ja som veľmi pyšný na to, že som mohol ako poslanec poslúžiť a chcem to povedať vlastne takto otvorene. Pán St Stevens, nechápte nás zle, dôvod, prečo tu nemáme kolegov, je nie, že by nás to nezaujímalo. Náš parlament veľmi úzko sleduje už 10 rokov to, čo hovoríte a čo robíte a vlastne v rámci tých kontroverzných diskusí, ktoré tu boli v Horizonte 2020, sme zaznamenali určité upokojenie naprieč celým politickým spektrom, že tie problémy, ktoré tu boli, tak tie finančné nástroje, ktoré môže poskytnúť určitý pákový efekt, to je vlastne jeden z tých hlavných dôvodov, prečo sme získali podporu väčšinovú a neboli tu žiadne škrty pre tento nástroj. Je veľmi dôležité, aby ste teda chápali, že my skutočne sledujeme veľmi pozorne, čo robíte a snažíme sa dostať vašim odporúčaniam. Pár otázok. Mohli by ste Možno ešte povedať niečo hľadne toho pakového efektu. Ak sa pozriete na finančné údaje, tak je to veľmi úspešný nástroj, ale v hospodárskych číslach vlastne, ak sa na to pozrieme vo vzťahu k spoločnému trhu, tak je to dosť obmedzený nástroj. Takže moja otázka, že aké sú vaše očakávania, ak sa pozriete na ten pákový efekt, ak sa pozriete dopredu na tieto nové nástroje do budúcna, aký by bol, aká by bola miera financovania, pretože to je vlastne do istej miery výmena takého hráča v rámci tohto celého procesu. A pokiaľ ide o tie nástroje, máme také nástroje ako COVIN, kde sme ich spojili a komisia vlastne takýmto spôsobom e, spojila špecifický kapitál e, priemyselných odvetví, ako napríklad IT, na to, aby sa vysporiadala s tým problémom, ktorý sme tu mali. Môžeme teda očakávať, že toto kreovanie nového nástroja bude zainkorporované do posilnenia týchto úsilí, pretože áno, máme tu konkrétne postupy, ktoré nie sú ešte doteraz vôbec prepojené, takže snažíte sa získať kapitál z súkromnej sféry pre niektoré oblasti a otázka je, že či tu je určité prepojenie a to ma vlastne vedie k tomu, keď hovoríme o pôžičkách a dlhoch a pokiaľ ide o tú, ten pákový efekt súkromného kapitálu a rizikového kapitálu, tak vlastne aká je tá miera úspechu. Čo môžeme očakávať v tomto kontexte od tohto kapitálu, od súkromného kapitálu, Napokiaľ ide o ten pákový efekt, ide e, o to, aby sme rozšili tento nástroj a jeho pôsobnosť, alebo sú tu určité oblasti, kde potrebujeme viac peňazí, sú tu určité priemyselné politiky Európskej únie, či chcete posilniť napríklad sektor ICT, možno by ste sa na to mohli sústrediť, alebo pokiaľ ide o bezpečnosť, to sú také ďalšie oblasti, takže čo by ste očakávali vy, Chcete od toho taký priesekový nástroj, alebo sa skôr budeme oberať na konkrétne oblasti, aby sme vlastne pôsobili cieľene. Ten hlavný argument je ten, že prístup k financiám je obmedzený, to je síce pravda, ale to je skôr štatistický údaj a je to dramatickejšie v iných oblastiach, možno je to jednoduchšie v iných oblastiach, takže aké by bolo to vaše odporúčanie v tomto smere. A áno, myslím, že vlastne ste už hovorili o tých mm, jednotlivých štátnych sprostredkovateľov. Čo by ste očakovali od AIP, v zmene AIP? Bola tu diskusia, je to vlastne banka, Európsky investičný fond by teda mohol byť flexibilnejší ako Európska investičná banka. Takže pokiaľ ide tie tranže, to je takisto otázka, ktorú by som sa chcel spýtať. Ďakujem pekne. Prepačte, že som takto hovoril, ale poznáte, akí sú Nemci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vaše milé slova. Áno, ja si veľmi dobre pamätám, ako sme spolu rokovali ohľadne tejto témy. Dobre, a teraz poprosím o odpoveď. Ja vám ďakujem, že ste si s takýmto zájmom prečítali našu správu a ďakujem za to, že eh, ukazujete taký veľký záujem. Je treba povedať, že sa zaberám rizikovým kapitálom. 12 rokov som sa venovala tejto otázke pre mojej kariéry a tá otázka vplyvu alebo ten pakový efekt. Tam je to na, e, v rozmedzi 1 až 16. Tie čísla sú často v tejto súvislosti katastrofické, obzvlášť keď sa pozrite na Južnú Európu. My sme sa tým zaoberali veľmi podrobne, pozreli sme sa na štatistiky a chceli sme zistiť, aký mám priestor v rámci tejto metodiky, avšak na základe systému záruk, ktorý bol vytvorený, došlo k tomu, zvlášť teda sa to týka programu ESI, došlo k naozajstnej mobilizácii finančných aktérov, ktorí by sa ináč do toho nezapojili. Takže rozhodne ten prvý efekt je jasný, aj keď je treba povedať, že niekedy je menší, než by mohol byť. Ako to vylepšiť? Na základe mojej skúsenosti môžem povedať, nedochádza na základe konkrétnych skúseností a znalostí v tejto oblasti. Ja som sa zaoberala touto extrémne komplikovanou domenou, pretože je to strategická oblasť. Hovorili sme o malých stredných podnikoch a pracoval som s expertami, ktorí z finančného alebo z priemyselného hľadiska mohli povedať, že ten samotný projekt, keď bol komplikovaný, tak bol relevantný. Z toho dôvodu sme v našej správe chceli zdôrazniť dve veci. Poprvé, ehm, šírenie osvety o tejto otázke. Ja som sa k tomu vyjadrovala. Hovorila som, že je o tom i treba informovať klastry v celej Európe a zamerať sa len na ehm, dopyt to nestačí, pretože do hry potom vstupujú iné témy, Niektoré sú zaujímavé. Je veľmi veľa. No, ale súhlasím. Je treba sa zamerať len na niektoré. Tam, kde máme veľký potenciál a nemáme dostatok prostriedkov. Je jasné, že v prípade týchto výrobkov by sme mali posilniť šírenie informácií, tak aby sme smerovali viacej k európskemu financovaniu. Zároveň si myslím, to som hovorila na všetkých zasedaniach, ktoré prebehli, že je veľmi dôležité vytvoriť stieť expertov. A títo experti iste interne sú k dispozícii, to som si istá, ale zároveň majú k dispozícii v niektorých oblastiach, kde máme záujem na nejakých špičkových technológiách a tak ďalej. Takže tu hovoríme o konkrétnych oblastiach, o ktorých banky a klastry vedia a taktiež e, podniky. Takže mali by sme postupovať týmto spôsobom, aby sme mohli situáciu zlepšiť. Možno hovorím príliš odborne a odchýlujem sa od otázky, ale chcem vás uistiť, že takto funguje. Možno ešte by som chcel pridať, že čo týka toho pakového efektu, Zavedenie toho, toho prvku RSI, nastroja na zdieľanie rizika, tak to bol prvý krok a potom prišla druhá fáza, kde sa toto veľmi osvedčilo. A nedávno sme videli, že sa banky k tomuto pridali vo veľkom množstve a využívali túto špecifickú schému využívania zdrojov z toho nástroja na rizika. Takže otázka je, či bude mať dostatok financovania pre všetky banky, ktoré majú záujem. A preto tá platforma, ktorá sa tu navrhuje, to je veľmi dobrý prístup, kde partnerstvo medzi komisiou, ktorá má rôzne finančné zdroje, a EIF a EIB, tamto sú, ktoré majú výkonnú kapacitu, tak toto by mohlo pomôcť v tých regiónoch a v tých sektoroch, ktoré majú väčšiu potrebu kapitálu. Takže podporujeme tento smer, túto platformu, je vytvorenie v špecifických regiónoch, pokiaľ sa úrady rozhodnú využiť tento mechanizmus a expertízu pri implementovaní regionálnych alebo sektorovo zameraných schém keď hovoríme o špecifických eh, rozpočtoch. Čo sa týka eh, dlhu versus eh, majetku, my sme samozrejme toto nezamýšľali v prvom rade takto, ale myslím si, že v budúcnosti by sa to dalo veľmi dobre skombinovať a vítame štúdiu Európskej komisie, kde by sa tento aspekt, by sa tento aspekt za, e, zakomponováva. Vieme, že toto funguje predovšetkým v prípade rýchlo rastúcich, rastúcich e, spoločností. Ja nebudem hovoriť ešte raz to, čo povedali kolegovia. Chcel by som len pridať. Čo týka e, tej otázky e, dopytu. Takže my v podstate sa tu riadíme hlavne e, dopytom, ale máme tu otázku, či to platí pre všetky programy eh, viezročného finančného rámca, aký to má vzťah k verejným financiám. Takže tu je to ovplyvnené aj politicky. Musíme to otestovať. V každom prípade v 2015 spustíme v oblasti eh, obchodných anielov a IKT prvé pilotné projekty. Ďalej musíme zistiť, či to bude v praxi fungovať a či môžeme zosilniť spoluprácu s niektorými eh, aktérmi, predovšetkým s obchodnými anielmi. Ďalej čo by som chcel povedať. Máme tu otázku voľby tých poverených subjektov a sprostredkovateľov. Čo týka EIB, tak tam samozrejme pracujeme na tých veľkých záležitostiach a to vďaka štruktúre EIB, čo týka EIF, ako ste povedali, tak tam pracujeme s tak, takom menšom meredle vďaka štruktúre EIF a oni taktiež spolupracujú s so sprostredkovateľmi, no ale z EIB teraz v rámci Horizontu 2020 spúšťame nejaké nové projekty, kde taktiež využívame sprostredkovateľov a viete, že v určitých krajinách Európy sa podniky s stavnou rovňou kapitálu. Takže tieto podniky sú tam veľmi dôležité pre zamestnanosť a toto to bude podobné ako RSI v prípade malých a stredných podnikov, ale urobíme to pre tieto podniky strednou rovňou kapitálu. Momentálne využívame skratku MCI, ale chceme to zmeniť, aby to znelo krajšie. Taktiež testujeme z EIB nový, novú metódu. Tam je to e, v podstate, v podstate nakombinované e, majetkové a dlhové e, financovanie. Máme tam určitú flexibilitu v rámci prístupu Takže samozrejme, vezmeme do úvahy špecifika e, orgánov skupiny EIB, aby sme ich čo lepšie využili, ale nie je to pre nás nejakým veľkým obmedzením. Viete, že v prípade programu COSME jediné, jediný zainteresovaný subjekt, ktorý využíva je EIF. E no a, ale tu, tu otvárame dvere aj iným finančným inštitúciám postupne, ktoré sú ochotné byť e, teda aktívne na území EÚ. A tu máme aj orgány dlhodobých investícií, ako napríklad KZDP vo Francúzsku. Takže to sú orgány, ktoré sú potenciálne veľmi účinné a dôležité, pokiaľ vstúpia do takejto schémy. Buďme úprimní, nepodarí sa nám to za budúcich pár rokov, ale už sme začali diskutovať s týmito orgánmi aj z EIB, aby sme videli, ako to sa to dá urobiť. Uvidíme, ako osloviť tú cieľovú skupinu čo najlepšie, či už priamo alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. A momentálne ešte jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť Ako odpoveď pánu Elarovi, to je e, súkromný majetok, takže máme tu, musíme sa musíme vziať do úvahy realitu trhov. Mnoho e, fondov investuje do e, rôznych fáz, takže my tu chceme robiť E, všetko naraz. Ale do určitej miery Horizon 2020 a Kosme nepokrývajú všetky tieto prípady. Kosme sa snaží podporovať najmä malé a stredné podniky, pričom niektorí hlavní príjimatelia tohto fondu e, nie sú už malými a strednými podnikmi, teda napriek tomu, že Kosme je v takej fáze zlomu. Budú tu isté právne ťažkosti na našej strane, vzhľadom na to, že sa zameriavame viac na to úvodné štádium. Môže to byť priskoro alebo prineskoro. V každom prípade si myslím, že by sme to mali zvážiť, pretože v rámci Horizontu 2020 je tu istý manevrovací priestor. My len tvrdíme, že sa zameriavame, ale nie výlučne na toto. Budeme to skúmať aj v kontexte štúdii, ktoré chceme spustiť o financovaní, pretože je to úzko prepojené. A tu sa potom presunieme aj do tej ďalšej fázy celého procesu. Isté však o tom ešte budeme môcť diskutovať v budúcnosti v ďalšom legislatívnom období. Ďakujeme pekne. Padám Avis, ešte chce niečo doplniť, ale ešte predtým, ako dám slovo pani Avis, Ešte aj pán Ody má otázku, takže najskôr pani Avis a potom dáme slovo pánovi Odymu. Už sme sa vyjadrili k kvalitatívnym aspektom do prepojenie medzi jednotlivými formami financovania, teda tá metodika, ktorá berie do úvahy aktuálne procesy, ale ja som sa chcela vyjadriť ku kvantitatívnej téme. Mm, tá sa týka zdrojov financovania aby som to trošku priblížila. Máme tu analýzu RSFF a už tu je ďalšia miliarda naviac, ktorá sa požaduje. Je to v každom prípade teda program, ktorý sa bude musieť monitorovať. Sú tu očakávania spojené s týmto programom a to znamená, že musíme zabezpečiť dostatočnú kontinuitu teda začali sme s niečím, Možno to fungovalo ešte lepšie, ako sme si pôvodne mysleli. Musíme teda aj túto skutočnosť vziať do úvahy. Ďakujeme pekne. Pán Ody. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som eh, tiež eh, vysloviť eh, Ďakujem vám, pán predsedajúci, tak ako môj kolega Eller. Boli sme svedkami správ, ktoré nás potešili. Budete nám chýbať v ďalšom mandáte. Veľmi sme si cenili váš prístup teda ešte raz e, chcem sa pripojiť k srdečným slovám e, svojho kolegu Velera. Ďakujeme pekne. E, pani Avis, aj vám, pán, ďakujem. Myslím, že budeme musieť spolupracovať. Mm, mne sa nepáči príliš pojem finančné inžinierstvo alebo finančná inteligencia, ale máme tu berené peniaze na národnej európskej úrovni a musíme sa snažiť priznať to, ako zabezpečiť, aby Európa bola naozaj konkurencieschopnejším a najkonkurencieschopnejším kontinentom na svete, tak aby sme to, čo sa nepodarilo napraviť v Lisabonskej stratégii, napravili e, stratégiu od roku 2020. Naša vláda rozhodne sa chystá prehodnotiť prvé návrhy komisie v tejto súvislosti, čo sa týka e, vyhodnocovania tohto nástroja na zdieľanie rizika. Je to rozhodne veľmi zaujímavý Mm. kanály. Ja som bol spravodajcom pre 7. rámcový program, teda pre tú priebežnú správu. Mm, chcem sa opýtať na kvalitu finančných eh, partnerských subjektov, pretože Európska investičná banka má nástroj, ktorý je veľmi významný. Nie je to nástroj spoločenstva, ale možno jedného dňa sa ním stane. Avšak v prípade Európskej investičnej banky máme veľké požiadavky. Rizikový kapitál v tomto mechanizme zdieľania rizika je relevantný, preto sa chcem opýtať, či by nebolo vhodné rozšíriť počet um, kontaktných partnerov, napríklad rôzne siete obchodných komor, možno by mohli pomôcť uviezť tieto formy financovania na trh tak aby sme dosiahli aj kontakt s malými podnikmi. Pamätám si na štúdiu, ktorá sa venovala úmrtnosti firiem a tam sme jasne videli, že dokážeme túto mieru znižiť len čo budeme mať dobre osvedčený finančný plán a budeme schopní monitorovať vývoj firmy dlhodobo, najmä čo sa týka malých, aj tých najmenších podnikov. Tu ide o verejné nástroje. A opakujem, máme tu siete obchodných komor, ktoré by sa mohli využívať teraz, čo sa týka bank. Vidím tu vo vašej správe zoznam bank. Spomína sa tu aj francúzska banka, ale aj rôzne iné bankové siete. Neviem, či budú poskytovať také služby, ktoré by mohli doplniť tieto možnosti a či o tom budú informovať aj na európskej úrovni. Či ten konečný prijímateľ bude vedieť, že Európska únia bola spúšťačom týchto možností, či tie medzičlánky eh, sa nebudú snažiť nejako poprieť úlohu Európskej komisie. Myslím, že musíme podporiť eh, to, čo tu zaznelo. Ďakujeme pekne za vaše odporúčanie, ale možno bude potrebné isté veci zjednodušiť v príjmaní rozhodnutí, tak aby ten koncový príjemca vedel, že naozaj Európska únia bola iniciátorom a spúšťačom a že bola ochotná riešiť otázku dostupnosti financovania. Ďakujeme pekne, pán Ody, ďakujem za vaše vystúpenie. V Štrasburgu máme naplánované stretnutie. A to, čo hovoríte, mi pripomína práci, ktoré som zavenovala na úrovni regionálnej podnej komory v Paríži. Tá zahrňa 400 tisíc firiem. Ja sa chcem opýtať, či respektíve zaujímalo by ma, či um, tieto firmy poznali tento európsky program a ukázalo sa, že nie. Avšak odnesla som si z toho, že je tu ochota podchytiť tie malé podniky tou európskou sieťou obchodných komor. A taktiež to, čo sme zistili, pretože nebolo možné získať financovanie mnohé z týchto malých a stredných podnikov sa trošku museli brzdiť vo svojom rozvoji, teda musíme šíriť osvetu lepšie ako v minulosti. Ako hovoríte, máme odborníkov a máme schopných ľudí, ktorí dokážu presne určiť eh, tie podniky, ktoré si zaslúžia podporu, ale čelíme teraz eh, tým problémom a tie musíme riešiť. Máme tu platformu, ktorá je schopná financovať tieto firmy. Sú to firmy, ktoré sú v celej Európe. Isté, že isté podniky aj strácame, to vidíme, je potrebné však koordinovať sa navzájom medzi sebou. Európska investičná banka vie o tomto dianí. Aj investičná banka, okrem toho však musíme prijať isté konkrétne kroky, tak aby sme lepšie sa dokázali zamerať na tieto podniky, aby sme ich dokázali podporiť a zaručiť konkurenceschopnosť do budúcna. Možno ešte kolegovia by sa k tomu ešte mohli vyjadriť. Ďakujem pekne. Ja sa volám Marka Do, mám na starosti program RSFF v Európskej investičnej banke. Mám teda na starosti aj koordináciu s Európskym investičným fondom pre malé stredné podniky a podniky so stredne veľkým kapitálom. Súhlasím teraz so vnímaním pani s, aj s vašim vnímaním toho, že musíme do toho zapojiť aj iné ďalšie siete. Už celé roky banka aj fond konajú kroky, ktoré by sme mohli nazvať e, osvetovými krokmi. Máme konferencie, semináre a tak ďalej. Taktiež prebehlo e, mnoho verejných e, debát a snažíme sa poukazovať na mechanizmy finančného zdieľania rizika. Myslím, že Európska únia je veľmi veľká a nedá sa za niekoľko rokov rozšíriť tieto informácie v celej EÚ. Nie sme firmou, um, ako je Apple alebo Coca-Cola, nemáme rovnaké možnosti, čo sa týka informovanosti. Musíme teda byť vynaliezaví a hľadať rôzne spôsoby osvety. Problém s tými nefinančnými partnermi je v tom, že oni predkladajú návrhy na projekty, ale nez, nezdielajú s nami žiadne riziko. Preto Európsky investičný fond má produkt, respektíve projekt zameraný na tieto prostrednícke služby a subjekty, ale musíme si uvedomiť, že aj tieto podniky sa musia ujať istej časti rizika. Teda musíme lepšie rozdeliť toto riziko. Na európskej úrovni sa snažíme a rozvíjať niečo, čo je naozaj veľmi pozoruhodné a síce snažíme sa spolupracovať s bankou v tom, ako funguje a jasne sa ukazuje, že sa to darí v prípade veľkých firiem. Nedokážeme poskytovať malé pôžičky podnikom s malým trhovým podielom, avšak máme pilotný projekt s názvom GFI, ktorý je určený práve podnikom so stredne veľkým kapitálom až do 3000 zamestnancov. Teda nie sú to veľké podniky v prvom slova zmysle. Každý podnik od jedného zamestnanca môže teda čerpať výhody z tohto programu a môže sa to celé urýchliť od požiadavky o požičku až k podpisu samotnej božičky. Dá sa to často už e, za 2,5 mesiaca. To je naozaj veľmi krátke obdobie. Tento časový rámec je naozaj veľmi krátky. Taktiež vyvíjame systém na obdobie rokov 2020 až 2025 a tu sa očakáva, že 300 až 500 tisíc eur ročne bude k dispozícii pre tieto firmy. Taktiež chceme e, zformulovať také ukazovatele výkonnosti, ktoré budú jasné do budúcna. Teda máme spoločný záujem na podpore tohto projektu. Myslím si, že vďaka nástroju e, našich kontaktných e, partnerov teraz práve diskutujeme so 4-5 bankami, verím, že sa nám podarí eh, poskytnúť eh, financovanie zhruba tisícké podnikov so stredným kapitálom a v dohľadnom období hovoríte, že sa to nedá samozrejme zabezpečiť pre celú Európu, pre celý svet, eh, pretože tento nástroj je obmedzený, nemôžeme uspokojiť všetky potreby, ale je to začiatok a my sa teraz budeme snažiť pokryť najmä tých, ktorí sa snažia o stratégie pre výskum a vývoj. Zároveň sme však v zložitej finančnej situácii. Musíme sa však posrať o to, aby žiadne firmy nezbankrotovali, pretože nemali dostatok financovania, aj napriek tomu, že mali dobré stratégie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Chcete sa ešte vyjadriť, pán Eller? we, we have limited time and so... Áno, máme málo času a ja preto budem veľmi stručný pokiaľ ide o ten rating, áno, našim cieľom je hlavne technológia, ale pokiaľ ide to rizikové portfólio, a keď to vnímam ako taký manažer takéhoto rizika, tak mm, tu menej toho rizika. Ako to vlastne bude s EIB a EIF? A po druhé, Mali sme tu aj diskusiu o tej geografickej vyváženosti. Pokiaľ ide o to zacielenie na toho pavého efektu, tie stredne kapitalizované podniky v Nemecku sú vlastne 1%, respektíve teraz sa to navýšilo na 5%, teda malých stredných podnikov, pokiaľ ide o e, strojný priemysel. E, v Portugalsku je tu zasa lodný priemysel, tam je to oveľa iný pomer. Takže otázka skutočne súvisí aj s tou geografickou vyváženosťou. Ak hovoríme napríklad o nejakom špecifickom zacelení na konkrétny sektor. Takže otázka je, mali sme tu viacero aktivít zo strany alebo požiadavek regiónov, ktoré majú skutočne veľkú potrebu financie, pretože vlastne ich sektor očakáva v rámci Bazel trojky, Bazilej trojky spustenie určitého ratingu, pokiaľ ide o to rizikové portfólio tých slabších členských štátov. Takže neviem, aká bola vaša skúsenosť, ak sa pozrite na tú mapu. Ale ak sa pozriete na konkrétne čísla, tak vidíte, že v Európe sa sústredím predovšetkým na veľké štáty a nie na tie menšie. Posledná otázka. pokiaľ ide o interakciu, aby som sa teda vrátil k tomu VC kapitálu. V Kalifornii tu bolo, bolo vlastne taká situácia, že štát dal k dispozícii miliardu dolárov a potom sa prihlásilo 100 podnikov, ktorí vlastne participovali na v tomto projekte. A vlastne tá otázka tam bola taká, že ak chcete urobiť niečo konkrétne v oblasti ICT technológií, tak my vám dáme týchto 100 miliónov eur. Potom tu budú zasa súkromné fondy a vyhrá to ten, ktorý bude najschopnejší byť schopný vlastne využiť toto portfólio. A bolo zaujímavé, že Kalifornia ako štát, ktorá predložila týchto 100 miliónov dolárov, ktorá je veľmi obozretná, pokiaľ ide o rozpočet, tak vlastne takýmto spôsobom bola ochotná podporiť takýto pákový, vytvoriť takýto pákový efekt, ktorý vlastne spustil záujem medzi malými a strednými podnikmi, aby tieto sa dochádzali uchádzať o správanie tohto fondu. Takže je tu možno nejaký nápad zo strany Európskej investičnej banky viac zaangažovať súkromný sektor, pokiaľ ide napríklad o správanie portfólií dlhov alebo súkromného kapitálu. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, pokiaľ ide o rating rizika. Áno, chcel by som povedať, že včera Moody potvrdil trojité hodnotenie 3A a to je vlastne dobrá správa pre nás. V rámci banky máme špecifický rozpočet, o ktorom sa rozhoduje každý rok. Minulý rok to bolo 5 miliard eur, z čoho sme vlastne využili veľkú možnosť. V rámci RSFF sme mali veľký úspech a si pamätám na časy, keď som bol ešte mladší člen EIB, to bolo pred desiatimi rokmi, naša celková aktivita bola 500 miliónov a všetko to bolo PPP projekty, teraz máme 30 miliárd. Takže vidíte, aký je rozdiel tej zmeny, pokiaľ ide o evolúciu Európskej investičnej banky a to je na prospech navýšenia kapitálu. Takže môžem potvrdiť, že pokiaľ ide o veľkosť týchto špecifických rozpočtov, ktoré máme k dispozícii každý rok, na miesto RSFF, tak môžem potvrdiť, že aj v budúcnosti budeme pripravení využívať tie rizika, ktoré v rámci tohto programu budeme mať k dispozícii. A môžem povedať, že náš výbor nás autorizoval pozrieť sa na aktivity posledných dvoch rokov. Ak to bude platné aj pre ďalšie obdobie tých 7 rokov, tak budeme môcť využiť tieto peniaze viac, pretože inak by sme sa nikdy nedostali k tým peniazom, ktoré vlastne sa plánujú a to sa pohybuje na úrovni zhruba 23 miliárd, tak z investícií EIB ako Európskeho investičného fondu. Takže je to skutočne veľké rozšírenie toho rozpočtu pre ďalších 7 rokov aj vzhľadom na tie naše vlastné príspevky, pokiaľ ide o kapitálové riziko. Takže to je dôležité si uvedomiť. A pokiaľ ide o vašu druhú otázku, pokiaľ ide o tie krajiny a ich pokrytie, áno, tie otázky, tie krajiny, ktoré mali možno najviac pro- problémov a ktoré, hovorili si tu o Portugalsku napríklad, môžeme však hovoriť aj o niektorých iných štátoch vo východnej Európe, je tu určitá korelácia, pokiaľ ide o veľkosti krajiny a veľkosti projektu, ktorý môžeme financovať. A napríklad, ak sa pozrieme na prípad Portugalska, tak tu nie je veľmi veľa inovatívnych podnikov a ak tu vlastne sú, tak sú veľmi malé. Takže mali sme v minulosti pokus, ktorý nakoniec sa nevydaril, pretože nakoniec tu nebola žiadna dohoda a vlastne banka tejto spoločnosti odpor- prijala skôr garancie, takže sme to nemali financovať v rámci RSFF ale myslím si, že v rámci tých nových nástrojov, ktoré máme tú pilotnú fázu GFA a MCI, tak vlastne tu budeme môcť priamo aj cez tých finančných sprostredkovateľov budeme môcť lepšie zacieliť na malé podniky. Pokiaľ ide GFI, toto je dobrý signál, pretože tento nový produkt, ktorý budeme mať, bude efektívnejší aj pre tento segment trhu v týchto v tomto type krajín. Samozrejme aj pre také krajiny ako Nemecko, Belgicko, ale špecificky pre malé krajiny s malými projektami myslím si, že teraz máme ten správny nástroj k dispozícii na to, aby sme mohli robiť dobré podnikanie a podľa môjho názora, podľa môjho názoru môžeme to pokrytie krajín rozšíriť z 23 na 30 je jasné, že v niektorých krajinách, napríklad balkánske krajiny, tam bude ťažké nájsť eh, priame dohody. Eh, ale snažíme sa to, snažíme sa pokryť aj tie krajiny, kde ešte nie sme, robí to aj komisia, robíme osvetu, ale nemôžeme si my projekty sami vymýšľať. Myslím, že sme sa dostali na koniec, ale ešte jedna dôležitá informácia – Možno by ste mohli bilaterálne s pánom Eilerom po stretnutí pokračovať. Ja by som chcel povedať, že máme tu hladných tlmočníkov a bol by som nerád, ak by tu pracovali dlhšie ako je treba. Hoci ich nevidíme, sú kľúčoví pre našu prácu a musíme jednoducho ukončiť dnešné stretnutie. Chcem sa poďakovať pánovi Audimu za jeho veľmi milé slova. Ďakujem pekne našim štyrom panelistom. Veľmi pekne ďakujem za, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme za vaše prezentácie a odpovede na zaujímavé otázky. A moji kolegovia s tým iste súhlasia, takže ďakujem veľmi pekne. Budúcim bodom je rôzne, nie je tu nič, takže môžeme prejsť k oznámeniu dátumu ďalšieho stretnutia a to je 4. 10. apríla kedy náš výbor sa spojí s ostatnými výbormi, kde tu občianská iniciatíva, z nej vzýšlo vypočutie, takže nakoľko nemáme žiadny iný bod programu, tak túto schôdzu končím a prajem všetkým dobrý, dobrú chuť. Ďakujem.